a zelených som dostal nejaké požiadavky na zmeny v zložení výborov a delegácií. Tieto nominácie budú aj v zápisnici z tejto schôdze. Ak nebudú žiadne pripomienky, tak budeme považovať tieto nominácie za schválené.